Zápisnice a schválené dokumenty schôdze z 22.6. a 23.6. ako aj mimoriadnej schôdze z 28.6. sú k dispozícii. Sú prosím nejaké námietky k zápisniciam? Ak nie, tak budú zápisnice považované za schválené. Nech sa páči. Eh, ešte k Hm. E, tomuto e, e, rokovaniu. Ja ako Talianka chcem vyjadriť svoju sústrasť takisto talianským obetiam atentátov v Bangladeži. A nebudeme teda navrhovať žiadnu zmenu vzhľadom na časové možnosti. Myslím si, že ten program je vyčerpávajúci. Takže Eh, hlavne je dôležité, že sme sa mohli zúčastniť eh, tohto eh, tak dôležitého momentu. Ja skutočne ako talianka chcem vyjadriť hlbokú úprimnú sústrasť rodinným príslušníkom obetí. Ďakujeme pekne, pani Gardini. Ďakujeme za to, že ste upozornili na obete z vašej krajiny. Myslím si, že ste celkom iste hovorili aj v mene ostatných talianských kolegov a nás všetkých že aj e, obetiam z našich e, krajín musíme e, vzdať o úctu a pripomenúť ich pamiatku. Príslušné polské a portugalské orgány ma informovali o zvolení pani Ursuly Krupy a pána Manuela Antoniasa dos Sandosa. Pani biskupa od 24. júna nastupuje e, na miesto pána Januša Vojčichovského a pána do Santos od 28. júna nastupuje na miesto pani Elisy Ferreri. Srdečne vítame nových kolegov. Pripomínam, že teraz e, podľa pravidel rokovacieho poriadku majú plné právo moci zúčastňovať sa všetkých schôd Európskeho parlamentu a všetkých orgánov.